27. účtovným dvorom, aby tu bola lepšie e, verejné výdavky. Nyní pani poslankyne Flašíková Beník Benová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci